schválením nominácií, pred schválením záznamného stretnutia. Tieto nominácie budú potvrdené. Ďalšie rokovanie pokračuje v štvrtok 22. oktobra 2009 od 9. hodiny ráno do 1 hodiny na obed a od 3. hodiny popoludní do 5. hodiny popoludní. Program rokovania bol publikovaný a to sa nachádza na internete. Ďakujem pekne a uzatváram stretnutie.